Yes, yes, Mrs. Regner. Áno, určite, pani Regner, máte absolútnu pravdu. Vážený teda džentlmeni by vždy mali počkať, eh, aby im dámy mohli položiť otázku. To máte absolútnu pravdu. Takže bez žartov, skutočne máte pravdu, pani Regner poslanci, poslanky by mali počkať po svojom príhovore, či niekto nevznesie požiadavku e, v zmysle postupu modrej karty. Dobre. Teraz, drahé kolegyňa a kolegovia, Zatiaľ nemôžeme začať, pretože sa nám rozbieha systém. Potrebujeme pár sekúnd na to, aby sa nám hlasovací systém rozbehol. Máme totiž e, nového poslanca, ktorého treba zaviesť do systému. Ten hlasovací systém treba troška prispôsobiť a systém je prispôsobený a môžeme sa pustiť do hlasovania. Takže pristúpime k hlasovaniu o správe pána Timothy Kirchhoffa o Islande, Liechtensteinsku, Norsku a Švajčiarsku a šengenskom aký. Budeme hlasovať e, e, za celú správu za, proti, zdržali sa schválená. Teraz e, správa pani Beres. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov. Hlasujeme o celej správe. Menovité hlasovanie. Otváram ho teraz. Hlasovanie je uzavreté. Queda aprobado. Správa je schválená. 591 e, hlasov bolo za. Teraz prejdeme na e, schválenie druhého čítania stanoviska rady. Áno? Ďakujem, pán predseda. My sme hlasovali o správe pána Sichierského v mene e, kolegov a predovšetkým členov výboru pre poľnohospodárstvo. My sme akceptovali predlženie na základe dohody o programe pomoci pre najodkázanejšie osoby na dva roky. Ale my si želáme, aby komisia vyhlásila, akú má budúcu víziu o tomto programe. So, Takže, vážený pán komisár, máte slovo. Vážení eh, eh, poslanci, poslankyne, pani Beres, iste viete, že viacročný finančný rámec, ktorý bol schválený 29. júna 2011, eh, obsahuje E, podmienku toho, že potravinová pomoc v budúcnosti pre najchudobnejších ľudí by e, bola v kapitole 1. Tam e, to najlepšie nadvezuje na cieľ znižovania chudoby v zmysle stratégie Európa 2020 a komisia využije čoskoro svoje právo iniciatívy a pretlmočí výsledky z rozhovorov na úrovni MFF, pretože toto je jednoducho naše právo, my to využijeme a predložíme návrh. Okay. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúci. Prejdeme teraz na, pre, na preskúmanie v druhom čítaní stanoviska rady o rozdeľovaní potravín najodkazanejším osobám v Únii. Predkladateľom, spravodajcom je pán Sikierský. E, nie je žiadny e, návrh na zamietnutie ani e, pozmeňovací návrh, takže predpoklad, e, konštatujeme, že toto stanovisko rady bolo schválené. Prejdeme teraz na odporúčanie do druhého čítania. Ide o e, stanovisko rady e, politika rádiového frekvenčného spektra. Spravodajcom je tu pán Hockmark. Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu e, číslo 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh číslo 1 bol zamietnutý a e, tým stanovisko rady e, konštatujeme, že bolo schválené. Teraz prejdeme na e, správu pána Nikolsona, ktorá sa týka zmluvných vzťahov v sektore mlieka a mliečných výrobkov. Ideme najprv hlasovať o kompromisnom bloku číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Teraz budeme hlasovať spoločne o návrhu komisie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia, legislatívneho uznesenia, e, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie teraz. Cierra Uzatváram hlasovanie. A uznesenie je schválené veľkou väčšinou. Teraz prejdeme na hlasovanie o správe e, pána Ilčeva o zmene a doplnení článku 48 e, rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o správach z vlastnej iniciatívy. Tu sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina na to, aby táto správa prešla. E, pozmeňovací návrh číslo 5 najprv. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím, že je zamietnutý tento návrh. Pozmeňovací návrh číslo 6. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené kvalifikovanou väčšinou. Teraz prejdeme na hlasovanie. o návrhu uznesení. Tam nie sú e, pozmeňovacie návrhy, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Teraz prejdeme na hlasovanie návrhu uznesenia výboru pre hospodárske záležitosti o e, stabilite. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz, to boli dlhopisy stability, a teraz budeme hlasovať o e, časti 4 v dvoch častiach. Hlasujeme o prvej časti, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválená. Druhá časť, kto je za, proti, overíme tú druhú časť. Elektronicky otváram hlasovanie teraz. Se cierra votación. Uzatváram hlasovanie. Druhá časť bola zamietnutá. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Pardon. Overíme to elektronicky. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 2. Otváram hlasovanie teraz. Zatváram hlasovanie. Je to jasne zamietnuté. Teraz budeme hlasovať e, o e, odseku 9 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválená druhá časť. Ideme hlasovať o druhej časti, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, zamietnutá druhá časť. Ale dobre, pôjdeme to teda overiť. Druhá časť, e, hlasujeme menovite, elektronicky. Uzatváram hlasovanie je to veľmi jasne zamietnuté. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je zamietnutý. Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu? Nie. Budeme hlasovať o odseku 11. E, bodka 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. Teraz budeme hlasovať o... Chcete overiť? Dobre, overíme to elektronicky. Overíme odsek 11, bod 7. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Teraz prejdeme na odsek nie. Ideme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Budeme hlasovať o e, odseku 12. E, rozdelené hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Teraz budeme hlasovať e, o návrhu uznesenia menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Uznesenie je schválené veľkou väčšinou. Prejdeme teraz na správu páni Cornelisen o zamestnanosti a sociálnych aspektoch v ročnom prieskume rastu perspektív rastu na rok 2012. Budeme hlasovať o odseku 6 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválená. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutá. Ocek 7 v troch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválená. Druhá časť. Kto je za? Pardon, druhá časť, tam budeme hlasovať menovite, takže otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Druhá časť eh, bola schválená veľkou väčšinou. Tretia časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválená. Teraz sa budeme hlasovať o odseku 18, no, eh, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Odsek 18 bol schválený. Teraz e, odsek 19, o tom budeme hlasovať v troch častiach. Prvá časť, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválená. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Teraz o tretej časti budeme hlasovať menovitým hlasovaním a preto hlasovanie otváram. Uzatváram hlasovanie. Tretia časť bola schválená. Budeme hlasovať o odseku 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválená, schválený. Budeme hlasovať o odseku 49 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. A teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh bol schválený. A teraz prejdeme na správu pána Gozesa o príspevku k ročnému prieskumu perspektívneho rastu na 2012. Pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, je zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz Budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia. Kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Dobre. Teraz prejdeme na e, vysvetlenia hlasovania.